Good morning everybody. We will... Pekné dobré ráno. Prajem. Mohli by sme e, začať. My začneme dnes, dnes našim rokovaním. bod 9 oznámenia predsedníctva, respektíve predsedničky. Mali sme rokovanie koordinátorov pred chvíľou, prijali sme rôzne rozhodnutia a rada by som vám oznámila, že sme sa dohodli na distribúcii rôznych správ z vlastnej iniciatívy a koordinátori vám taktiež tieto informácie poskytnú o tom, kto bude vypracovať ktorú správu vo vašich politických skupinách, sa to dozviete. Tým pádom prechádzame k ďalšiemu bodu rokovania a je to rozprava o správe rovnoprávneho postavenia žien a mužov. Spravodajcom je pán Tarabela rovnoprávnosť mužov a žien v EÚ za rok 2013. Pán Tarabela má slovo, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som sa už pri prvej rozprave mohol vyjadriť. Dúfam, že to bude teraz štruktúrované. Máme tu stratégiu EU 2020, to je tá hospodárska, ekonomická stránka, ktorá tiež pokrýva úlohu žien a ťažisko, e, práca a zlé podmienky najmä samostatných matiek, živiteľiek a spojenie pracovného života a práce, násilie voči ženám a boj s ním, sexuálne a reprodukčné práva. Ponajprv by som sa rád venoval následovnému. K strategii EU 2020 tam sme si stanovili ciele na to, aby sme inteligentnú E, inkluzívnu ekonomickú sféru dosiahli a preto pre zamestnanosť e, žien by sme mali naplniť tieto ciele. Pre rok 2020 to bolo 75%, bohužiaľ sme od cieľa ešte dosť vzdialení a v predchádzajúcej správe teda pred piatimi rokmi to bolo približne, tak tam e, sme sa dopracovali asi k 50%, čiže vidíte, že sme dosiahli určitý progres. Teraz je to 62 a 62,6 Samozrejme, že je potrebné podporovať tvorbu dobrých pracovných miest, potrebujeme transparentnosť pri mzdovom ohodnotení, musíme bojovať proti kliše, proti segregácii vertikálnej a horizontálnej ale z horizontálneho pohľadu je to tak, že ženy sa rozhodujú pre určité odvetvia, ktoré sú sekundárne, ako sa to často označuje, čiže nie je to technologická oblasť, musíme s tým niečo urobiť a ide najmä o to, aby sme sa venovali najmä potrebám, čiže ženám, ktoré nemajú vzdelanie alebo nemajú do, dobre, dostatočné vzdelanie, ktoré im je um, odopierané, ktoré sa nemôžu integrovať do trhu práce na toto sa treba sústrediť. Chudoba, bieda, to je tiež dôležitý bod. EÚ mala cieľ znížiť počet ľudí na hranici biedy o 20 miliónov, ale v mnohých rodinách e, ide najmä o prípady, kedy sú to samostatne matky, živiteľky, ktoré musia žiť vo veľmi zložitej situácii. Je to o mnoho častejšia situácia než v prípade mužov, alebo jedna zo štyroch dôchodkýň žije v chudobe u mužov je to len jeden zo šiestich, ktorý žije v rovnakej situácii. A pri matkách, samoživiteľkách je to tiež zložitá situácia. E, súvisí s tým potom aj e, zlé sociálne postavenia, finančné deti. Je to obrovský problém. A na to, aby sme tu niečo urobili, musíme e, bojovať za primeranú hranicu dôchodkového zabezpečenia je tam veľmi veľký rozdiel v dôchodkoch, ešte väčší než pri bežných platoch, čiže tretina eh, starších ehm, žien nemá vôbec eh, žiadny príjem, ani dôchodkový. Eh, štáty musia zmeniť svoju štruktúru sociálneho dôchodkového zabezpečenia, aby staršie osoby neboli znevýhodnené. Samozrejme, že treba vypracovať aj stratégie inklúzie a teraz spojenie pracovného a súkromného života, to je ten druhý bod nie je dôležité, či je to muž alebo žena, ale často je to tak v spoločnosti, že pre ženy je toto spojenie náročnejšie, pretože sú tam určité kultúrne stereotypy. Spojenie pracovného života a rodiny teda často takto vyzerá, ale mali e, by sme sa snať, snažiť, aby obe pohlavia mohli tieto dve veci spojiť rovnako dobre. Mali by sme ešte prevýšiť naše barcelonské e, ciele, ktoré boli stanovené. Treba vypracovať e, dobrú e, starostlivosť v zariadeniach pre malé deti, zaviesť rodičovskú a otcovskú dovolenku. Len v siedmých členských štátoch únie sa pri E, sa niečo takéto neponúka. Napríklad v Luxembursku dostávajú otcovia len dva dní dovolenky pri narodení dieťaťa alebo pri adopcii. Um, aj otcovia sú rodičia a práve pri uh, takýchto situáciách uh, sa títo rodičia cvičia, trénujú. Nemôže všetko robiť iba matka. Je teda úplne jasné, že musíme požadovať, aby členské štáty silnejšie posilnili pozíciu otca, aby otec mal priestor sa zapojiť do rodiny. Mali by to byť legislatívne a nelegislatívne opatrenia. Um, mali by sme spojiť pracovný život a súkromný život. Je to dôležité pre celý život dieťaťa. Treba na to teda prihliadať. A ako už bolo povedané, súlad pracovného a súkromného života. Um, um, aj v súkromnej sfére je veľmi dôležitá téma zamestnanosti. Je tiež dôležitá, aby matka dostala opäť možnosť vrátiť sa na e, trh práce. Komisia s členskými štátmi by v tejto téme mala spolupracovať. Členské štáty neurobili nejaký veľký progres, čo nás veľmi mrzí, ale celkom určite Parlament eh, sa, eh, si musí tiež zamiesť pred vlastným Prahom. Ja myslím, že by bolo dobré, keby sme sa dopracovali v parlamente k veľkému, k širokému konsenzu, aby sme potom ďalej mohli rokovať s ostatnými inštitúciami. Myslím si, že um, je veľmi poľutovania hodné, že sme sa nedostali um, v, um, k väčšiemu progresu aj s rokovaniami s radou. A teraz tretia kapitola. Na základe posledných štatistík, ktoré máme k dispozícii na základe základných práv, jedna z troch žien sa stala minimálne raz obeťou sexuálneho alebo fyzického násilia. Treba proti tomu bojovať. My ako Európsky parlament budeme ďalej vyvieť tlak na komisiu a na členské štáty, najmä aby sa ratifikovali príslušné dohovory len 8 členských štátov ratifikovalo príslušný dohovor. Je dôležité, aby sa k nemu pripojili aj ďalšie členské štáty. Podpis dohody je určite dobrou vecou, ale treba um, uskutočňovať aj praktické kroky a tých 20 uh, členských štátov, ktorí ktoré ešte dohovor nepodpísali, by tak mali urobiť. Ja by som rád eh, inicioval vyhlásenie, respektíve rezolúciu. V roku 2010 a 2011 sa niečo podobné udialo. Prečo bol eh, vybratý konkrétny rok na boj proti ženám? Uh, Ehm, môžeme sa venovať ešte témam, ktoré boli tabu, ktoré neboli dostatočne tematizované, mali, mali by sa rozširovať E, postupy dobrej overenej praxe, mal by, by sa vytvárať štatistiky s overenými údajmi a samozrejme aj rámcová smernica by mala podporiť túto snahu a členské štáty by mali podporiť boj proti násiliu. Sexuálne a reproduktívne práva žien to je veľmi dôležitá téma v súvislosti s touto problematikou. Ja som k tomu napísal substanciálny text v roku 2010 eh, som vypracoval predchádzajúcu správu na túto tému a tam sa objavila zvláštna časť o tejto téme špecificky. Právo žien na rozhodovanie o vlastnom tele, antikoncepcia, čiže myslím, že sa vyvíjame progresívnym smerom. Nechcem vyvíjať tlak, ale musím skonštatovať, že táto kapitola bola podporená veľkou väčšinou, ak tomu tlmočníci rozumeli správne, bolo to 368 poslancov. Ak e, by však bol parlament ešte progresívnejší než v minulosti, bolo by to veľmi dobré. Je tiež potrebné povedať, že čo sa týka rozsahu, bol som dosť obmedzený, nemohol som napísať niekoľko kilometrovú správu, musel som sa sústrediť len na tie najdôležitejšie veci. Samozrejme, nie je to úplné, môžeme tam ešte niečo doplniť, na to tu máme pozmeňovacie návrhy a teraz niečo k ženám v poľnohospodárstve farmárky, to je špecifická téma. Potom ženy a šport, emancipácia športom, žena, ženy vo výskume, ekonomické sektory, to je tiež dôležité. Ale ako som už povedal, moja výzva pre vás všetkých, aby ste sa zapojili do takýchto činností, je dôležité, aby sme dosiahli vyváženú polohu v tomto texte, Ehm, samozrejme máte priestor na prezentáciu pozmaňovacích návrhov. To je ehm, pravidlo v rámci demokratickosti v ehm, parlamente. Ale um, ku koncu roka, ku ktorému sa blížime, by sme teraz nemali vytvárať akýsi široký zoznam toho, čo by sa do tej správy ešte dalo zapracovať. Myslím, že by sme sa mali sústrediť len na ťažiskové záležitosti v tejto správe a môžeme tam doplniť niečo a v tom zmysle, aby sme vyslali jasné posolstvo, aby to bol kompaktný text. V poslednom legislatívnom období sa nám nepovedalo, podarilo dosiahnuť všetko, čo sme si predsa vzali. Texty sa ďalej rozširovali a tým pádom e, tá správa už nebola až taká kompaktná. Na začiatku roku 2014 bola dokonca odmietnutá správa o rovnoprávnosti žien a mužov, čiže toto nebola veľmi pozitívna správa voči e, vonkajšiemu svetu ženy potrebujú byť posilňované vo svojich, správ, vo svojich právach, musia byť rovnoprávne. 9. december, teda o týždeň, toto je termín, či už na obed alebo o polnoci, dokedy môžete podávať pozmeňovacie návrhy. Ak sa tak stane, tak myslím, že bude všetko v poriadku a teraz môžete klásť otázky. Ďakujem pekne, pán Terabela. Je jasné, že v tom pôvodnom dokumente vzhľadom na obmedzený počet strán nedokážeme zapracovať všetko, čo by sme chceli. Zdá sa mi však, že ste sa sústredili na hlavné témy, ku ktorým sa má vyjadrovať náš výbor. A úvodom odovzdám slovo pani Bilbao Brandikam. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade ďakujem pánovi Tarabelovi, nášmu priateľovi za podporu, za všetku prácu, ktorú odviedol a odvádzal už pomerne dlho v rámci boja za rovnosť. Je to veľmi komplexná správa. Ďakujem veľmi pekne. Nejdem opakovať všetko, čo už spomenul. Rada by som sa sústredil na niektorých pozmenujúcich návrhoch, o ktorých sa domnívam, by sme sa mali snažiť e, e, zahrnúť do tejto správy, i keď za správou v celku súhlasím. Myslím si, že bolo by užitočné e, túto správu doplniť. Je jasné, že informovanie žien na európskej úrovni nie je totožné lepšiemu zamestnávaniu. Vieme, že 60 osôb s vysokoškolským vzdelaním v Európe to sú ženy. Nie je to však odzrkadlené e, v zamestnanosti alebo kvalite práce alebo v odmenovaní. Čiže je tu štruktúrálny problém a mali by sme nejakým spôsobom to odzrkadliť aj e, v konkrétnych e, napríklad o známoch e, reklame. E, keď sa pozrieme na akékoľvek titulky v novinách, e, časopisoch, vždy sa venujú mužom, sú tam fotografie mužov, i keď ženy sú činné aj v politike. Zdajú sa však byť menej dôležité. Takže opakujeme tu štruktúrálny problém a mali by sme vylepšovať E, možnosti zamestnovania, zvyšovať e, platy a mzdy. To je dennodenný problém, ale mnohí to považujú za normálne. Ak si to neuvedomíme, nedosahneme väčšiu rovnosť. To znamená, že treba e, sa venovať aj konkrétnym reklamám, oznamom, formuláciám, ktoré sa tam používajú. Takisto treba stimulovať aj kariéru v oblasti vedy, vzdelávanie v oblasti vedy v krajine e, e, v Baskicku. Máme dobré skúsenosti e, s tým, že nabadáme ženy pokračovať v v oblasti vedy s tým, aby mohli neskôr získať lepšie zamestnanie. To platí pre celú Európu keď hovoríme o službách pre ženy s tým, aby sme zabezpečili rovnováhu medzi pracovným a životom, osobným životom, musíme hovoriť aj o starostlivosti o, o osoby staršieho veka, veku, pretože podľa štatistik e, ženy sa tomu venujú podstatne viac ako muži. Čiže musíme mať e, služby pre deti predškolského e, veku, ale aj pre osoby staršieho veku. Čiže potrebujeme mať, mať väčšiu politickú participáciu E, za rovnakých podmienok. Keď e, sa rozprávame o situácii žien v športe, e, umení, v kine, všade pozorujeme diskrimináciu. Treba však spomenúť aj zdravotne postihnuté ženy, pretože sú vystavené dvojakej nevýhode. Súhlasím so všetkým tým, čo sa povedal o násilí pachanom na žene pretože e, domnívam sa, že zase ide o štruktúrálny problém, pretože zo správy vyplýva, že lepšia odbodná príprava, viac informácií sa nerovná e, e, odstraneniu násilia, zneužívania žien, sú ženy informované, neinformované z rôznych spoločenských vrstiev a uvedomujeme si, že informovanie sa nerovná odstraneniu rodového násilia. Takže naozaj treba nastoliť, e, spomenúť tieto štruktúrálne problémy, aspoň stručne v tejto správe. E, vo všeobecnosti so správou súhlasím, ale e, treba osobitne zdôrazniť požiadavku na harmonizáciu e, legislatívy, ktorá upravuje rovnosť e, na európskej úrovni. Pretože niektoré krajiny v Európe sa domnievajú, že otázky rovnosti, prípadne rodovej rovnosti, patria do e, súkromného života, nie do verejného sektora. Takže musíme apelovať na harmonizáciu na e, európskej úrovni aj v oblasti legislatívy. Budem prekladať svoje pozmenujúce návrhy. Inak e, opakujem, že som veľmi vďačná a súhlasím s touto spravou. Ďakujem pekne, pani Bilbao. Poprosím vás, aby ste e, sa vyjadrovali stručnejšie, keď dostanete slovo, lebo máme na programe viacere body a neskôr budeme mať spoločnú schôdzu s výborom LIBE. Čiže sme pod časovým e, tlakom. Merci, madame la, la présidente. Euh, je... Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť v mene nášho teňového spravodajca tieňovej spravodajkyni Marie Gabriel, pretože nemohla dnes ráno prísť a požiadala ma, aby som sa vyjadrila v jej mene. Predovšetkým ďakujem pekne, pekne pánovi spravodajcovi za návrh správy. Domnievame sa, že sú tu nastolené mimoriadne dôležité e, e, otázky, ktoré sú mimoriadne významné pre E, e, ženy z EPP. E, ide o nerovnosť v oblasti platov, o smernicu z roku 2006, mm, o diskrimináciu najmä na trhu práce a ďalšia životne dôležitá otázka, potreba bojovať proti všetkým druhom násilia páchaného na ženách. Je to aj citlivá otázka ratifikácie istambulského dohovoru Takisto aj e, treba riešiť smernicu, ktorá upravuje e, podiel e, žien v riadiacich orgánoch spoločnosti. Myslím si, že pán Tarabela vo svojom návrhu správy to veľmi dobre odzrkadlil. V súčasnej etape sa domnievame, že ide o vyváženú správu, ktorá je v súlede s, s zámermi nášho výboru. Pani e, Gabriel predloží niekoľko pozmenujúcich návrhov, aby posilnila určité aspekty tejto správy. Pred všetkým pôjde o diversifikáciu e, kariéry, kariérneho rastu, o e, odstranenie diskriminácie na pracovnom mieste, o podporu podnikateliek. Budem hovoriť o rodových stereotypoch, o úlohe vzdelávania a školstva a bude niekoľko pozmeňujúcich návrhov ohľadom konkrétnych opatrení e, zameraných na zosledenie pracovného a súkromného života. Som vďačná za to, že e, tejto otázky pán Darvalo venoval osobitnú pozornosť, pretože je to dôležité aj pre mužov, aj pre ženy. Takže domnievame sa, že e, súčasné znenie správy je vyvažené a teňová spravodajkenia od EPP pani Gabriel vyjadrila svoje e, želanie. Myslím si, že pán Tarabela s tým v zásade súhlasí. Je to v súlade s jeho návrhmi. E, čiže musíme pristupovať e, rozumne k počtom pozmenujúcich návrhov a súhlasím s pravodajcom, že z tohto Ehm, by sme nemali urobiť nejaký značný stromček alebo zoznam na nákupy. Mali by sme pristupovať rozumne, nepreháňať. Vieme, že v minulosti v našom výbore e, sme niekedy išli až na hranu a to podkopová dôveryhodnosť k činnosti výboru FAM. Pán Tarabela uplatnil veľmi konstruktívny prístup. A pani, teda pani Gabriel e, je, je pripravená spolupracovať s pánom spravodajcom e, s tým, aby sme schválili e, túto správu vo výbore, ale aj v pléne a dúfame, že to prispieje k zdokonaleniu našej politiky a prispieje k rovnosti mužov a žien a odstraneniu nerovnosti. Señora tiene la palabra la señora Ďakujem veľmi pekne. Pán Dilegri, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem zablahoželať Markovi k práce, ktorú odviedol na tejto správe. Pokiaľ ide o štruktúru správy, ako aj za to, že tam uviedol dôležité veci, ktoré nás všetkých zaujímajú. Chcem niečo z toho zdôrazniť. Je to tá skutočnosť, že diskriminácia žien, dievčat samozrejme závisí aj od postavenia mužov a žien na trhu práce a tam je nerovnováha. To e, musíme mať na zreteli, keď hovoríme o diskriminovaných. Dôležité je aj to, že sa už urobilo veľa štúdí a že máme aj jasno, pokiaľ ide o e, e, prístupy. Takže e, vidíme, že muži sú aktívni, ženy sú aktívnejšie mimo rodiny, získavajú skúsenosti s trhom práce, vidíme, že pracovné zaradenie je pre nich dôležité. Okrem toho e, sú aj ženy, ktoré radi zostávajú doma. A toto správa zdôraz, e, zohľadňuje. Chcem ešte povedať, že je dôležité, aby sme mali správu, ktorá sa zaoberá tými najdôležitejšiami vecami. Nemali by sme to ovešať všetkým. A pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, tak treba tu zohľadniť pri ich podávaní vyváženosť správy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Petia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Súhlasím s mojimi kolegami, ktorí povedali, že správa má byť vyváženejšia. Pán Tarabela spomenul, že nemohol zaradiť všetko, čo chcel, vzhľadom na povolený rozsah správy ja vítam jeho odporúčanie, aby sme znovu začali rokovať o smernici, ktorá upravuje materskú dovolenku. Taktiež e, vítam zaradenie problematiky žien vo vidieckých oblastiach. Chcem upozorniť, na niečo, čo by malo byť tiež podľa mňa zaradené v správe a to je otázka neplatenej práci doma v domácnosti. Vieme, že mnoho žien, ktoré majú rodinu, deti, trávia oveľa e, viac času na domácich, s domácimi prácami než muži a táto práca nie je uznaná, uznávaná. E, Myslím, že v tejto správe by sme mali na to poukázať a prísť s odporúčaním, ktoré zdôrazňuje našu požiadavku, že ženy sa vrátia do práce po uplynutí materského voľna a žiaľ, po mnohý, v mnohých prípadoch je toto právo porušené. Náš kolega Tarabela to očakáva, ale ja nemôžem súhlasiť s bodom 14, ktorý uvádza v svojich odporúčaniach. Tento bod porušuje práva členských štátov a je tiež jasné, že otázka interrupcií nie je otázka rodovej nerovnosti, ale ľudských práv právo na život je tiež ľudským právom. Ďalšia, ďalšia slabá stránka tejto správy je, že ignoruje e, otázku zdravia mužov a žien, napríklad e, včasné zistenie rakoviny. Viackrát sme tu o tom už hovorili a poukazovali na tento problém a myslím si, že by sme mali dať ľuďom, ktorí pracujú jeden deň do týždňa na to, aby navštívili lekára a boli vyšetrovaní. Ľudia, ktorí, ľudia pracujú priveľa, nemajú čas na odpočinok, nemajú čas na svoje rodiny. Okrem toho, čo sme už počuli, tak e, chcem povedať, že ja prídem s mojimi pozmenujúcimi návrhmi a dúfam, že budeme mať správu, ktorá bude uspokojivá pre nás všetkých. Ďakujem veľmi pekne, pani Petir. A teraz pani Sebastian, pán Sebastian. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem uspravedlniť za pána Urtasu ktorý tu dnes s nami nemôže byť. On zodpovedal za túto správu v skupine zelených. Za zelených chcem zablahoželať pánu Tarabelovi. Myslím si, že štruktúra dokumentu je veľmi dobrá, je to veľmi zrozumiteľné a tešíme sa, že sú tam aj e, pohlavné reprodukčné práva zahrnuté. A e, potom, že tu revízia E, správy o materskom voľne a upozorňuje sa aj na smernicu o ženách v riadiacich funkciách. Potom je tu otázka istambulského dohovoru a jeho možnej ratifikácie. Okrem toho prídeme s našimi pozmenujúcimi návrhmi, kde by sme chceli vyšší dôraz v niektorých bodoch. A to súvisí so štruktúrou aj obsahom. Uh, Chceme zdôrazniť dôsledky úsporných opatrení pre ženy, e, chceme zdôrazniť dôsledky privatizácie služieb, najmä starostlivosti o starších občanov. V Španielsku trpíme po dôsledkami úsporných opatrení, úsporných politík a výsledkom je e, väčšie znevýhodnenie žien, než tomu bolo v minulosti v porovnaní s mužmi. Ďalej chceme, aby EÚ zahrnula rodový pilier do stratégie 2020, aby sme mohli posúdiť rozdiely vo mzdách medzi mužmi a ženami a ďalšími opatreniami, ktoré by mali viesť ku konkrétnym odporúčaniam pre členské štáty. Chceme, aby rodová perspektíva bola zahrnutá aj do hospodárskych politik EÚ aj povedzme pri takých dôležitých fondoch, ako sú kohezné fondy. Keď hovoríme o chudobe, je pre nás veľmi dôležité zamerať sa na rozdiely v dôchodkoch medzi mužmi a ženami v Európe. V každom prípade sme veľmi radi, že je tu zahrnutý ako dôležitý aspekt fiskálna politika pre rodovú rovnosť. A okrem toho chceme sa zaoberať aj individuálnymi právami a fiškálnymi právami a podobne. Napokon si myslíme, že by sme mali požiadať komisiu, aby prijala spoločnú legislatívu na boj proti násiliu páchanom na ženách to tu už zaznelo. Ako sme počuli, táto správa je veľmi zložitá a pri pozmenujúcich návrhoch sa budeme snažiť byť úsporní, aby sme nenarušili líniu práce pána Tarabelu. Ďakujem. Ďakujem, pán Sebastian. A teraz pani Head. Ďakujem veľmi pekne. E, e, gratulujem aj pánovi Tarabelovi za túto veľmi dobrú správu. Samozrejme je veľa toho, čo by sme tu chceli ešte mať zahrnuté, ale ja si myslím, že správa má dobrú štruktúru a chcem aj zdôrazniť, že je dôležité, aby sme neskončili v takej situácii ako v minulom volebnom období pri tejto téme. My v tomto výbore by sme mali bojovať aj za rovnoprávne postavenie mužov a žien a mali by sme E, sa zaberať aj otázkou práva, práva ženy disponovať vlastným telom. Je to dobrá správa, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže pomaly by som ukončila túto debatu a dala slovo pánu Vitara Belovi. Prosím, keby ste mohli byť struční. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí v tejto diskusii vystúpili Chcem sa poďakovať za príspevky, ktoré tu zazneli. E, ďakujem za aj zaujímavé podnety, ako pani Petie. Povedzme, prevencia a včasné odhalovanie niektorých ochorení je dôležitý aspekt. My sme aj členmi výboru pre polnohospodárstvo, tam sedíme vedľa seba, takže sa poznáme. chcem vás všetkých ubezpečiť, že mám dobrú vôľu pracovať s pozmenujúcimi návrhmi hneď ako prídu, aby sme mohli čo najkonstruktívnejšie pokračovať v práci, aby sme mohli prísť správou, ktorá vysiela jasný signál a je predmetom všeobecného konsenzu. Chcem sa poďakovať aj Marie Ramon, mojej asistentke, ktorá vám pomôže. Ona pracuje alebo dohliada nad vypracovaním tohto textu. Myslím, že som bola veľ, bol veľmi stručný, pani predsednička. Áno, áno, ďakujem, pán Tarabela. Lehota pri pozmenujúce návrhy k tejto správe je 10. december. Ďalšou témou je práca na dohovore o neoznámenej práci, nenahlásenej práci pani Kuneva alebo teda v nelegálnej práci. E, pani Kuneva, áno, ďakujem veľmi pekne. E, Takáto nenahlásená nelegálna práca je niečo, čo má veľký dopad najmä na ženy. Ide tu o prácu v domácnosti aj iných oblastiach. Výbor pre zamestnanosť a hospodárske otázky pripravil alebo zhrnul práce na túto tému. A vypočula som si spravodajcu pána Perického, ktorý má veľmi dobrý prístup k svojej práci. Je dôležité, aby sme ale prekročili pôvodný návr, hranice pôvodného návrhu komisie a neobmedzili sa len na opísanie a prevenciu, pokiaľ ide o tento problém. Mali by sme sa zaoberať aj možnosťou toho, aby sa ľudia dostali z neformálnej do formálnej ekonomiky. O to ide v tejto platforme. A môj pozmeň, prvý pozmenujúci návrh hovorí, že keď e, o tom, že vzhľadom na to, že ženy trpia oveľa viac v dôsledku nenahlásenej práce, to znamená napríklad práca doma, starostlivosť o deti, o starších členov rodiny a podobne, e, je dôležité, aby sme mali výsledky e, za jednotlivé členské štáty, aby sme poznali konkrétnu situáciu v oblasti nevykazovanej práce v členských štátoch. Pokiaľ ide o 9, 3, 5 a 9, tieto body, tak tu navrhujem, aby e, členovia Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť boli tiež súčasťou platformy, pretože platforma má pomáhať pracovníkom pri zaraďovaní alebo pri prechode do formálneho segmentu trhu práce z sivej ekonomiky. A tu tento inštitút rodovej rovnosti môže pomôcť. Pretože nevykázaná a bežná práca je e, súčasťou denného režimu mnohých žien. Niekedy je to ten jediný spôsob, ako môžu e, sa postarať o svoje vlastné deti, zabezpečiť si živobytie a zabezpečiť si živobytie. To môže byť napríklad veľmi dôležité pre ženy v oblasti nevykazovanej práce na trhu práce. A je dôležité, aby platforma riešila problematiku žien vykonávajúcich nevykazovanú nenahlásenú prácu. Ide tu aj najmä o oblasť prác v domácnosti, starostlivosť o detí, starších členov rodiny a podobne. To všetko má totiž vplyv na uh, E, sociálne zabezpečenie žien. Pozmenujúci návrh 6 je najdôležitejší. Navrhuje, aby platforma prijala jasnú definíciu tejto undeclared work, nenahlásenej, nevykazávanej práce, pretože tá, to vymedzenie, s ktorým pracujeme teraz, vychádza z roku 98, 1998 a keď chceme, aby platforma bola naozaj užitočná, a pomáhala, tak táto definícia sa musí znovu prehodnotiť. To, čo potrebujeme, je definícia, ktorá popisuje tento jav presnejšie, než je tomu v súčasnosti. A taktiež sa musíme zaoberať otázkou sankcií, ktoré uplatňujú členské štáty keď sa zaoberáme otázkou nevykázanej, nenahlásenej práce. Niektorí zamestnávateľia síce nahlasujú svojich pracovníkov, ale nenahlasujú všetok odpracovaný čas. A to jednoducho nielen, že e, zakrýva skutočný rozmer tohto problému, ale znamená to aj, že treba posilniť národné siete ak to chceme riešiť. Pozmenujúce návrhy 8 a 10 zdôrazňujú rodové aspekty a potrebu ich preskúmania a zaradenia do mainstreamu. Idem, idem, idem. Mali by sme pamätať na to, že nevykázaná, nenahlásená práca je rozdielna v prípade mužov a žien Niekedy nevyhlásená, nevykázaná práca žien trvá dlhšie, pracujú menej hodín a dostávajú aj menej hodín a neumožňuje ženom, ženám dosiahnuť ekonomickú nezávislosť. Takže dôležité, ako som povedala pani predsednička, je, že potrebujeme číslo, aby sme vedeli dokázať, ako vyzerá tento problém. Chýba nám štatistika aj pre otázku žien migrantiek. Ak chceme posilniť zamestnanosť a chceme zabezpečiť rešpektovanie práv žien, tak sa musíme postarať o to, aby mohli pracovať E, bezpečne a s dôstojnosťou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kuniva, obávam sa, že e, musíme to zatiaľ mm, nechať bokom, pretože práve prichádzajú kolegovia z výboru LIBE. Takže e, pozmeňujúce návrhy treba predkladať do 10. novembra, decembra, prepačte, ako v prípade predchádzajúcej mm, správy. A ak sa spoločná schôdza s výborom Líbe ukončí skôr, môžeme sa vrátiť k tomuto bodu programu a takisto k otázke absolutória a Inštitútu rodovej rovnosti. Takže ak sa nám podarí ukončiť e, e, spoločnú schôdzu skôr, k tomuto sa vrátime. Ak nie, Mm, lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 10. decembra. A teraz robíme mm, prestávku na niekoľko minút.